tej energie. E, stanovuje sa tu 30-percentný cieľ e, záväzný energetickej efektivnosti do roku 2030 na úrovni EÚ. Je to veľmi e, dôležité číslo, tiež návrh predstavuje významný krok na ceste k dosiahnutiu záväzkov EÚ v rámci energetickej únie a tiež globálnej agendy klímy, ktorú stanovila dohoda z Paríža. Výbor ITRE absolvoval prvú výmenu názorov 23. marca. Dnes nám spravodajca priblíži svoj návrh správy. Pán kolega. Vážený pán kolega Adam eh, Gered, máte slovo. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predseda, vážení kolegovia. Táto téma je už pripravená, spracovaná aj preložená e, do jazykov a e, môžete sa e, preto oboznámiť s týmito návrhmi, ktoré sa týkajú práve toho cieľa. Nechcem teraz hovoriť presne, či to má byť cieľ 30 či 35 alebo možno 40 Tam ambícia musí vyplynúť z diskusie so skupinami. Poviem samozrejme, že e, mne by osobne záležalo na tom najvyššom cieli, pretože on poprvé je dosiahnutelný, ale je dosiahnutelný len preto, podľa mňa, že v e, tejto veci e, sa e, nezameriavame e, len na, postat, na posledný článok dodávky energie, ale že sa zameriava na celý reťazec od výroby energie po, cez jej prenos až po dodávku konečnému užívateľovi a jej využitie na trhu. A to v priemysle, v poľnohospodárstve, v stajemníctve, v bývaní Takže jedným slovom, v tomto prípade, keď e, pristúpime k tejto téme z širšieho kontextu, tak e, je to samozrejme podľa mňa možné dosiahnuť, ale chcel by som to ešte prediskutovať e, s kolegami. Hlavným cieľom alebo tzv. leitmotívom tej prípravnej správy je zlepšenie efektívnosti využívania neobnoviteľnej primárnej energie, čo vyžaduje aby ukazovatele Primary Energy Factors, teda PEF, boli presné a aby boli v súhľade s navrhovanými zmenami. E, oni zohľadňujú v sebe e, ten prvok efektívnosti. Tieto ukazovatele e, používajú na premenu konečnej energie na prvotnú energiu a naopak. A v um, ehm, takej oblasti a v takom roce, ako to navrhujem v tejto správe. E, to nebolo riešené v smernici z 2012. a v súvislosti s tým boli sťažené e, e, výpočty a nebolo dosť údajov vyčerpávanie zásob proteenergii musí byť značne obmedzené a to z nasledujúcich dôvodov aby sa znížili emisie škodlých plynov pre atmosféru a aby sa chránila príroda aj klíma a tiež, aby sa zachovala časť týchto zásob e, primárnej energie pre budúce generácie. No a e, tiež aj preto, aby hospodárstvo členských štátov začalo e, zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a zároveň e, nemáme žiadne obmedzenia e, využívania obnoviteľných zdrojov a toto je zámer e, tých návrhov, ktoré sú uvedené v tej správe. Treba však zároveň zohľadniť tú skutočnosť, ktorá doteraz bola zanedbávaná, že pretváranie obnoviteľnej energie na úžitkovú je tiež procesom, ktorý je nútený z užívania energie a to je tiež zabezpečené v tomto návrhu správe. Koľko neobnoviteľnej prvotnej energie sa pritom bude využívať? To už bude záležať od energetického mixu v danom členskom štáte. Naraz efektívnosti energetickej možno e, získať e, cez nahradenie e, energetických náročných energií, ktoré spotrebujú neobnoviteľnú prvotnú energiu, technológiami, ktoré sú energeticky úspornejšie a tiež zastupovaním neobnoviteľnej energie obnoviteľnou energiou. To je jeden z dôvodov väčšej väčšieho zdvodnenia, spájania a prepájania členských štátov e, vo veci e, využívania e, kumulovanej energie, pretože nemožno tieto nahrázať jednou druhou, jednu energiu druhou. Ide o pretváranie energie a nemôžeme si napríklad dodávať surový plech do masy hmoty vyrobených e, aut, pretože plech je prvotná energia a auta sú už finálna energia. A ja som založil túto správu na e, troch e, pilieroch. Poprvé na prepočítanie záväzkov českých štátov na roky 2020-2030 pri úspory akumulovanej prvotnej energie. Po druhé, na holistickom eh, poňatí všetkých eh, energeticky náročných eh, činností v hospodárstve bez vylúčenia dopravy. A po tretie, na pružnosti prístupu v členských štátoch k možnosti výberu a zameranie sa na úspory, ktoré bude zahrňať všetky články dodavateľského reťazca energie, od prvotnej energie a cez transformáciu a prenos, kde máme obrovské rezervy. Každý, kto sa tým zaberá, vie, že to sú rezervy, ktoré prevyšujú to, čo sa spotrebuje, ale aj značné náklady. Už končím. Sú to aj veľké investičné náklady a Mm. Keď sa zoberieme e, na e, posledný e, článok v dodateľskom reťazce, teda na spotrebiteľskom trhu, ďakujem pekne. Ďakujem vám za vystúpenie. Pani Fan Bosiut je členka výboru ITRE, ale aj novozvolená predsedkynia výboru IMKO. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, že ste pri nás s nami. Zástupcovia politických skupín, pán Markus Piper, mene EPP. Pani Aneli pán Bosud sme chceli privítať ako novú predsedničku a teraz budú hovoriť rečníci v mene politických skupín pán Piper za EPP. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, ďakujem pán predseda za slovo. Ďakujem spravodajcovi za podrobnú analýzu a prepracovanie návrhu komisie. Myslím si, že e, niektoré aspekty, dajme tomu e, vypočítavanie primárnej energie na faktor primárnej energie ďalej Toto sú veci, v ktorých e, sa postupne budeme približovať názorovo. Pozdáva sa nám to, e, chceme to zvážiť, ale musím upozorniť, že tu ide o revíziu, teda nebudeme prepisovať úplne celú smernicu na novo. My Z EPP, preto by sme sa chceli venovať trom či štyrom článkom, v ktorých e, je potrebná revízia. Nechceme, teda opakujem, prepracovať celú smernicu na novo. Pri tomto mm, prepracovaní sa chceme e, zamerať na flexibilitu. domnívame sa, že by sme nemali stanovať žiadne fixné ciele, mali by sme e, zaviesť e, klauzuly konjunktúry, musíme sa neustále opierať o technický priemyselný pokrok, musíme sa opierať o ukazovateľe a musíme si uvedomiť, že koherentnosť systému ETS musí a môže byť e, ešte lepšie zaistená a na to e, sa chceme tiež v našich návrhoch zamerať ďalej. Čo sa týka životnosti, toto komisia zadefinovala v podstate ako nekonečnú. Tu by sme e, radi zaviedli isté obmedzenie z hľadiska tej dĺžky a tiež, čo sa týka prepočítateľnosti, e, dajme tomu early action e, z hľadiska podpory energetickej účinnosti. Aj toto by sme chceli zahrnúť, e, aby sme poskytli aj takúto formu flexibility členským štátom. Ešte posledná vec, keďže komisia sa veľmi rada odvoláva na správu o uplatňovaní smernice o efektívnosti v praxi, ja som dal vtedy spravodajcom, táto správa sa nevníma ako súčasť tejto uh, správy. Tam totiž bolo hlasovanie veľmi tesné a preto tých 40%, teda ten 40-percentný cieľ, to sú len sny, ktoré eh, podľa nás sa budú musieť úplne na novo vyrokovať. Chcem preto požiadať o to, aby sme aj do trialogu vstupovali jednotní, aby sme neprednášali rozpoltené stanovisko parlamentu. Inak nás totiž rada nebude brať vážne ako parlament. My ako EPP sa rozhodne o to pokúsime, budeme eh, sa snažiť konať konštruktívne, ale bude si to vyžadovať eh, rovnaké prístupy od ostatných. Ďakujeme pekne, pán kolega, za vaše vyjadrenia. Ďalej za ECR pani eh, pán Bosod, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eh, eh, veľmi stručne spomeniem len najvýznamnejšie body pre našu politickú skupinu. To, čo je pre nás veľmi dôležité, to je tých 30 ale indikatívne, pretože cieľom nášho volebného obdobia, našej legislatívy je eh, zniženie emisí CO2 a členské štáty by mali mať možnosť investovať tam, kde je najväčší potenciál, niekde pre niektorých to môžu byť obnoviteľné zdroje, pre niekoho to môže byť energetická účinnosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o primárne a finálne energie, tu je tiež dôležité, aby členské štáty využili príležitosť, ktorá je pre nich najvhodnejšia. Niektorí e, vychádzajú alebo sú založení na primárnych a niektorých na finálne skonzumovanej energii, spotrebovanej. K článku 7 e, ročné zníženie o 1,5 Zhodneme sa s líniou rady, ktorá chce 1,4 Myslíme si, že v každom prípade je veľmi dôležité, aby v roku 2027 by sme mohli pri tej revízii, pri hodnotení e, urobiť ju, musíme ostať ambiciozní, ale zároveň aj realisticky a preto potrebujeme aj analýzu náklady, e, výnosy, pretože ak by to niekedy e, prišlo, niekde to môže výsť drahšie, ísť cestou energetickej účinnosti. Jednoducho treba urobiť vyhodnotenie nákladov dodatku 5 tam je veľmi dôležité umožniť členským štátom flexibilitu na dosiahnutie cieľov. A nesmieme zabúdať na to, že na jednej strane nesmieme podkopať našu vlastnú legislatívu, to je jedna vec. Prebiehali diskusie o energetickom označovaní, etiketách a tak ďalej. A teraz je na členských štátoch, aby to aplikovali a nemôžeme e, treba seriózne pristupovať k veciam, ako presvedčiť spotrebiteľa, aby si kupoval energeticky účinnejší napríklad ladničku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Angelika Mlinár, teraz v mene pána Herbrandyho ktorý je spravodajcom Alde. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja tu zastupujem kolegu Herbrandyho, ale tiež e, skupinu ALDE ako takú kolegovia. Pred dvoma rokmi sme spustili tento návrh. E, naša skupina ALDE, teda Liberálna energia pre Európu pre ALDE, predpoklady pre energetickú úniu EÚ sú jasné. Musíme presadzovať eh, bezpečnosť dodávok EÚ, dekarbonizáciu, dlhodobú udržateľnosť eh, a tiež dostupnosť, eh, ako aj konkurenčné energetické ceny o dva roky neskôr. Tieto predpoklady naďalej platia. V skutočnosti platia ešte o mnoho viac, pretože dôsledky klimatických zmien sú čoraz viac viditeľné. Sme svedkami globálnych pretekov v čistej energii. Čína investuje 350 miliard eur aby sa stala lídrom na svete v čistej energii. Prezident Trump môže bojovať proti klimatickej dohode so všetkým, čo má. Súkromný sektor však chápe, že ekonomická budúcnosť je v čistej energii. Budúca lacná energia bude čistá energia. Či sa nám to páči alebo nie. Takže Chcem preto oceniť tento návrh čistej energie od komisie pre všetkých Európanov. Tento rozsiahlý balík by nám pomohol vytvoriť skutočný jednotný trh, posilniť energetickú nezávislosť a posúvať eh, ďalej eh, prechod na obnoviteľné zdroje energie. Ale ak chceme, aby tento prechod naozaj bol úspešný, domnievam sa, že musíme robiť eh, toho o mnoho viac. Ak chceme plniť ciele z Parížskej dohody z roka 2015, musíme byť ambicioznejší. Ak chceme naozaj splniť klimatické ciele, energetická účinnosť je nevyhnutná. Tým, že budeme e, šetriť energiu, znižujeme emisie, budeme mať e, čistejšie ovzdušie a zdravšie životné prostredie. Okrem toho znižíme náklad na energiu aj pre podniky, aj pre občanov. Budeme menej závislí od dovozu energie a v neposlednom rade vytvoríme tiež pracovné miesta, ktoré sú nevyhnutné v celej Európe. Isté, že podniky vedia, že ak chcú prežiť dlhodobo, musia um, sa týmto cieľom postaviť oči v oči, musia investovať do energeticky účinných projektov, musia prilákať súkromné investície a to si vyžaduje záväznú legislatívu a tiež chcú mať istotu v investíciách a to v dlhodobom meradle. Preto som za zvýšenie ambícií na 40 na úrovni EÚ a to záväzne, tak aby členské štáty urobili všetko preto, aby dosiahli tento cieľ. Podporujem aj národné záväzné ciele na to, aby tento prerod bol úspešný, musíme pracovať spoločne na všetkých úrovniach. S podnikmi, s národnými vládami, s miestnymi orgánmi, s našimi mestami, samozprávami a občanmi. Ide tu naozaj oveľa, Ak chceme zaistiť čistú energiu, musíme konať jednotne a spoločne. Naozaj verím, že sa nám podarí odsúhlasiť jednotnú pozíciu EP, ktorá bude ambiciozná a taká, ktorá bude žiadať dlhodobé kroky záväznej povahy. Toto od nás občania očakávajú a od nás si to aj zaslúžia. Teším sa na úzkú spoluprácu na úrovni Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Pán Jávor za zelený nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za zaujímavý návrh. Verím, že sa nám podarí konštruktívne na ňom ďalej pracovať, aby sme sa zapracovali ku konštruktívnej smernici o energetické účinnosti v mene Európskeho parlamentu, aby sme vytvorili stabilný rámec energetické účinnosti. Ja ako teňový spravodajca eh, na túto tému vo výbore Envy, my už sme absolvovali prvé stretnutie teňových spravodajcov vo výbore Envy. Vidím, že sú tu isté styčné body medzi politickými skupinami, ktoré môžu vytvoriť dobrý základ pre eh, ďalšiu spoluprácu. Vo všeobecnosti eh, môžem povedať, že Musíme neskôr uznať, aká dôležitá je smernica o energetickej účinnosti v naplňaní Parížskej dohody v praxi. Je to naozaj mimoriadne dôležité pre Európu a na to si myslím, že musíme zachovať ambície Európskeho parlamentu, tak ako to bolo už odsúhlasené, tých 40 ktoré tu už eh, kolegovia predo mnou spomenuli. Čo sa týka rokovaní na rade, tu musím uznať, eh, že došlo k miernemu pozitívnemu vývoju na úrovni rady, ale predsa len nebude to stačiť. Myslím, že si to bude vyžadovať stabilnú reakciu Európskeho parlamentu, jednotnú reakciu Európskeho parlamentu k tejto téme energetickej účinnosti, aby sme to dotiahli do zárneho konca. Mm, verím, že v niektorých veciach sa zhodujeme, aj čo sa týka našich obáv a nášho prístupu. Spomeniem niekoľko Myslím, že je dôležité pre, správne prepojiť existujúcu legislatívu, smericu o ekodizajne, ale tiež smericu ETS, aj vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi inštitúciami o revízii tohto systému, ako aj ďalšie časti balíka čistej energie, teda EPPD, taktiež e, správa o riadení, o čistej energii, nových energiách a tak ďalej. Tiež je dôležité uznať, a to súhlasím s pánom Piperom, že tu ide o revíziu smernice, teda nechceme úplne prepracovať celú smernicu, chceme ju zachovať eh, v jeznení, ale musíme napraviť nedostatky, dajme tomu článku 7, tak aby sme nedávali členským štátom možnosť vyňať sektor dopravy, dajme tomu. Domnievam sa, že je dôležité do textu zapracovať aj úvahy o dlhodobých vyhliadkách, e, teda cieľe znižovania uhlíka do roka 2050. Ďalej, čo sa týka financovania, aj súkromné aj verejné financovanie, hľadiska súkromného financovania, to si bude vyžadovať stabilitu trhu, taktiež istotu pre investorov, priamu zodpovednosť, aby sme dokázali vytvoriť dostatočné stimuly na podporu súkromných investorov energetickej účinnosti a verejné financovanie by sa malo zamerať na tých najzraniteľnejších v radoch spotrebiteľov, ktorí naozaj potrebujú e, verejnú podporu na to, aby investovali do energetické účinnosti. Ešte by som chcel spomenúť, že považujem za dôležité zamerať sa aj na, na sektor e, budov. Verejné budovy by mali ísť príkladom a tiež e, musíme presadiť ďalšie úspory v sektore bývania, a to aj pri renováciách, aj pri takmer nulových energetických eh, budovách, teda pri novostavbách. Myslím si, že eh, sektor budov eh, a stavebníctva je naozaj mimoriadne dôležitý v tomto smere. Ďakujeme pekne. Pán kolega, ďalej. Podpredseda nášho výboru, pán Kohlíček, zastupca GUE. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko krátkých poznámok. Pri energetickej účinnosti vždy musíme vedieť, čo vlastne chceme získať. Ak stanovíme indikatívne ciele, 30 bude realisticky a bude na všetky sektory vrátane dopravy, tak si musíme byť vedomi toho, že väčšina bol má dlhodobú životnosť že mnohé budovy v centrách miest, ktoré sú aj mestské rezervácie, kde zateplenie sa mm, môžeme o ňom uvažovať len veľmi zložito. A samozrejme nové sa môžu dobre riešiť, ale inak budú e, riešené nové budovy v severských krajinách a inak na juhu Európy. a tie opatrenia budú iné. V prípade energetickej účinnosti, ak z primárnych zdrojov alebo v koncovej spotrebe, tam by som odporúčal nehrotiť to na primárne zdroje, pretože sa neustále budeme vracať k tomu, že napríklad e, večerné elektrárne nie sú žiadnym zdrojom, ktorý by z hľadiska energie má vlastne nulové vstupy. Fotovoltaika deto. A ja o tom niečo viem. Či už sú to ťažké kovy, meď, alebo dekompozícia rôznych komponentov, z ktorých sú vrtule, alebo betónové sokly pre tie e, e, veterníkové stĺpy. To je veľký objem energie, ktorý treba vložiť na začiatku ako pôvodné investície Keby ste sa pozreli na energetickú bilanciu výroby medi, tak zistíte, že je to oveľa horšie než niektoré iné zdroje energie. A to podľa mňa bráni tomu, aby sme sa pustili do primárnej energie. Ale skôr by sme mali vychádzať z argumentu, že by sme mali nechať na členské štáty, či budú vyhodnocovať primárne energie alebo koncová, koncová spotreba. Záleží na energetickom mixe a na tom, ako ktorý zdroj energie ohodnotíme, keď budeme počítať primárnu energiu. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujeme pekne, Jaromír. Aj ďalším rečníkom ďakujem. Pán Martin. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu. Ľutujem, že mám rozdielne názory, hoci sme z rovnaké politickej skupiny. Niektoré veci jednoducho nezdielam a idem to aj povedať. klimatické zmeny, či sme už za alebo proti, tak to je realita. Nie je to preto, že je tu dnes 32 stupňov v Bruseli. Všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme bezpečnosť dodávok a zhodneme sa na tom, aspoň to, čo som počul, ako sa tomu tlieskalo eh, minulý rok, aby sme podporili COP21, aby sme mali ambiciózne e, eh, politiky a aby sme neprekročili 2 eh, stupne Celzia oteplenia ale ja si myslím, že v tom, ako sme to zadefinovali v našich cieľoch, nešli sme dostatočne ďaleko. Ako sociálny demokrat ja akceptujem názor väčšiny, ale tiež som a tiež predložím pozmeňovacie návrhy, aby tie usmernenia, aby sme ich kolektívne zabezpečili. Našim cieľom je tiež do roku 2050 mať E, nulo, nulové emisie uhlíka v priemysle. To je fajn, že máme cieľ, ale ešte lepšie bude, keď ich budeme aj aplikovať a realizovať. Tento balíček uvažuje ako prvú os princíp energetickej účinnosti predovšetkým. To je ten princíp. A revízia smernice o energetickej účinnosti má za cieľ byť e, takým základným kameňom celého, e, celého toho systému. A tu nesúhlasím a ja naozaj ľutujem. Áno, treba podporovať e, vylepšenie účinnosti na celej hodnotovom reťazci, či je generácia, prevod, spotreba a tak ďalej. Ale tak, ako sa to navrhuje, tak E, uvažuje sa len vopred, v tej prvej predbežnej fáze. Povedal to aj predračník. Možnosť členským štátom splniť ich povinnosti, používať len jediný, jedinú páku, a síce primárne energie a ty zatvárame dvere všetkým politikám, ktoré by mali spôsobiť zmenu správania sa spotrebiteľov táto architektúra podľa mňa ide proti našim ambíciám, aby sme porazili energetickú chudobu. Spravodajca a, e, po kontakte e, s producentami energie a tvrdia, že znížia ceny energii. Ale tam nie je nič automatické a táto architekt ktorá de facto zabúda na samotný cieľ. Naďalej budeme platiť rovnaké ceny a zároveň budeme mať čím viacej tých energeticky chudobných, takže tam budú dvaja, ktorí budú na tom strácať. A prepojenie spotreba energie, emisie CO2 a ekonomický rast, ja nezdielam tento vzťah pretože práve výzva prechodu je uvažovať o energetickej účinnosti a dosiahnuť ju lepšie. My, sociálni demokrati, už celé roky sme išli za princípom, že chceme 40 energetickej účinnosti, ktoré budú záväzné. Áno, potom treba zistiť, či vezmeme ako základ rok 2005 či 2007. Ale to nie je to najdôležitejšie, ale vedieť, či s touto smernicou chceme dosiahnuť tie ambície a ciele, čo sme si stanovili. ETS e, už e, nemôže zhoršiť situáciu tých, ktorí ho musia aplikovať tí, ktorí znečisťujú energetici, i e, neustále majú svoje e, práva znečisťovať. Záverom, zo všetkých týchto dôvodov ja predložím celú sériu pozmeňovacích návrhov. OK, thank you very much. Ďakujem pekne, pán kolega. Dúfam, že sa vám podarilo povedať všetko, čo ste chceli. Dobre, výborne. Teraz za komisiu do, dostáva slovo pani Fersdorfer, riaditeľka z DG Energie. Ďakujem pekne, ďakujem aj profesori Gerekovi za tú správu a za prístup, ktorý si zvolil, hlavne čo sa týka snahy e, nájsť e, nákladové efektívne úspory energie všade, kde je to možné, teda v celom dodavateľskom reťazci. A tiež e, aby sme mali ambiciozne ciele eh, pre energetickú činnosť eh, nad úroveň 37%. Eh, navrh komisie je záväzných 30% a to preto by sme mali práve tú mm, predviateľnosť pre investorov a bezpečnosť investícií do sektora energetickej efektivnosti vrátane budov. Tiež súhlasíme s nastavením cieľa energetickej efektivnosti porovnaní s referenčným rokom, ako navrhuje profesor Gírek hlavný článok e, v prehodnotení smernice je článok 7 a mimochodom budeme mať dôležitú radu pre energiu v pondelok a tu je e, hlavná e, téma článok 7. A pre nás je dosť dôležité, aby sme zachovali tú úroveň ambícií, ktorú máme teraz a to je presne v revidovanom texte o energetickej efektívnosti. Chceme zachovať rovnakú roveň na rok 2010 a 2020 a pokračovať s touto ambíciou do roku 2030. A akékoľvek mm, pokusy o oslovenie článku 7 nie sú dobré a vítame to, čo profesor Gerek v tej správe navrhuje, napríklad menej pružnosti, napríklad e, v, v časnom konaní, čo by nebolo započítané do um, toho účelného dobia alebo uh, obnoviteľné energie potrebované v doprave. Tiež chcem zvorazniť, že tá správa je veľmi užitočná, aby pomohli uh, spotrebiteľom, ktorí sú postihnuté energetickou chudobou, aby plne využili transformáciu a tiež uh, skutočnosť, uh, že uh, zariadenia ETS, uh, zariadenie ETS by malo byť vylúčené a mal dostať výniku. Chceme vyjasniť len pár vecí, pretože navrhované vymazanie toho základného princípu adicionality je dosť ťažké, pretože táto adicionalita zabezpečí, že úspory sa budú robiť eh, Navyše, k tomu, čo už sa deje eh, vďaka iným eh, európskym zákonom eh, či pravidlám a teda toto má zabezpečiť dodatočné opatrenia, čo je zohľadené v tom texte a v revízii. Ďalšia vec, čo možno uvedli aj ďalší, je dôraz na sektor transformácie energie. Toto nemá byť na úkor oslabenia terajších snách na strane energetického dopytu. Takže hoci sa nám páči ten prístup a zamer na spotrebu primárnej energie, myslíme si, je to dôležité, že článok 3, ak sa zamerieme len na primárnu spotrebu energie, to je nedostatočné. Tiež potrebujeme konečný energetický cieľ, ktorý treba zachovať, aby sme zohľadnili všetky úspešné politiky, ktoré máme na strane dopytu. A e, to je na člán, článku 7. E, tento má zachovať svoj zámer na koncovú spotrebu energie. S týmito úvahami sme veľmi radi a sme potešení tou debatou. Bude pokračovať a komisia s radosťou bude pomáhať pri otázkach alebo podpore, ktorú môžeme dať výboru ITRE. Thank you. Ďakujem. Je to súčasť vedeckej revolúcie vďaka prístupu profesora Gereka. Adam, to je čas na uh, tvoje, tvoju odpoveď, tvoje zhrnutie diskusie a uh, pre teba podnety z našej diskusie a pre uh, našu správu. No, bardzo mi šepo. Ďakujem. Mne sa veľmi podobajú tieto pripomienky, ktoré príjmam. Myslím si, že tu sme stave dospieť e, do konsenzu. Myslím si, že všetky e, rozdiely e, v zásade nevyplývajú z postojov politických skupín, ale vyplývajú z rozdelenia na bohatšie a chudobnejšie štáty EÚ a nie z rozdiel názorov medzi politickými skupinami. Vzhľadom na to, že tá otázka, ktorá súvisí s využívaním trhu, a s hranicami tu nesúhlasím s kolegom Martinom, že ja nezohľadňujem túto otázku. Trh je trh je čo e, najviac zohľadený v e, tam to e, ohnívku reťasa a nechajme to e, na e, členské štáty, aby sa e, Eh, oni rozhodli, čím sa chcú zobrať, eh, dajme im pružnosť, že čím sa chcú zobrať eh, týmto článkom prenosu energie. Je tu dôležitá hm, tá koncová časť spotreby, ale tu môžem zároveň aj opadovať, pretože štáty, ktoré vyrábajú 2, 3 alebo aj 4 krát menej elektrické energie a E, kam patrí aj e, môj štát, aj Rumunsko a všetky tie nové e, štáty východnej a strednej Európy, čo nepopieram. Oni ináč pristupujú k tejto téme a to, že tam je 40-percentné obmedzenie spotreby energie. To predstavuje, keby, keby tam bolo takéto obmedzenie, tak by to bolo zníženie HDP. A Ináč je to v Luxembursku alebo vo Švedsku, kde eh, spotreba energie je 4 krát vyššia. Nesúhlasím s tým, ktorí hovoria, že ekonomika teraz už nezávisí od energie, že teraz už máme takú situáciu, že možno je to isté perpetuum mobile. Nie. Ekonomika bez energie nefunguje, ale e, samozrejme tá krivka HDP rastie a z e, potreby energie e, e, klesá, ale nie elektrické energie, ale tej koncovej energie. A ešte sa vyjadrím k tomu, či koncová energia, či nie. Koncová energia, finálna energia aj tak bude v štatistike zohľadená. Teda v skutočnosti my ju zohľadíme alebo nie. Hm, záleží na nej, pretože ona bude zohľadená a podľa toho si e, môžeme urobiť dojem, aký to malo vplyv na obyvateľstvo, na spoločnosť. E, to bude zvýšenie ceny, ale keď budem vychádzať len z toho, že každý rok a pol budeme obmedzovať e, dodávku energie na trh v situácii, kedy chudobnejšie štáty nemajú dosť tej energie, tak potom je to jednoducho barbárstvo takýto prístup. Preto Túto otázku musíme riešiť v súvislostiach so zohľadnením eh, práve prvotnej energie, využívania prvotnej energie, pretože ona v zásade veci je tá energia, ktorá e, robí emisie CO2. E, eh, finálna energia je čistá. Keď chceme zodpovedať, e, odpovedať na Parísku dohodu. Myslím, že tieto diskusie by sme mohli ďalej vykonávať a v každom prípade sa teším na z toho, že komisia prijala tento spôsob. Samozrejme, e, chyby sa môžu vyskytnúť a e, môže byť problém s e, právnym vymáhnem a naplnením a je to úlov komisie, aby dokončila právne e, dohody a zosúladila ich s technickými požiadavkami tak, aby zabezpečila súlad e, s dôležitými zákonnými predpismi a to je už druhá otázka a s týmto komisia si e, hravo poradí. Ďakujem. Kolego za všetky. Ďakujem kolegovi za všetky pripomienky. prihlásili. E, máme lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 28. júla 2017, teda nie, júna, čiže do budúcej stredy. Môžete e, predkladať pozemské návrhy. Nemám veľa času, len 6 dní. Ďakujem. A bod 18. E, podpora používania energie z obnoviteľných zdrojov. Nespravodajca je Jose Blanco López. Návrh komisie o podpore používania energii z obnoviteľných zdrojov je jeden z kľúčových tém balíku čisté energie určuje zaväznené celé EU vo výške 27 e, pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov e, v hru e, koncovej spotreby energie do roku 2030. Niektoré z tých návrhov e, tohto legislatívneho návrhu sú vo e, výlučnej pravomoci výboru ENVY, ako o tom rozhodla konferencia predsedov v maji. Výbor ITRE mal prvú výmenu názorov o tomto návrhu 23. mája, marca, pardon, a dnes spravodajca Jose Blanco López predloží jeho návrh správy o tejto téme. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom by som poďakoval sekretariátu výboru, hlavne Elvire a technikom sekretariátu parlamentu aj technikom výboru a pracovníkom socialistkej skupiny, ktorí sa zaobrali touto témou. Minulý týždeň sme si vypočuli svedectvo predsedníčky Maršalových ostrovov na plene v Štrasburgu prezidentky. Možno prezident má, USA má pochybnosti o klimatických zmenách, ale Maršalové ostrovy už majú istotu. Klimatické zmeny je už, to sú matateľné, matateľná skutočnosť. Žiaľ, Donald Trump namiesto toho, aby vychádzal z vedeckých údajov a aby postupoval proti dôsledkom, stiahol svoju krajinu z Parížskej dohody. Ohodnoťte to, ako chcete nezodpovednosť, nezodpovednosť eh, alebo neuvedomenie si alebo hazardovanie, veľa egoizmu. Boj proti klimatickým zmenám to nie je nejaký voľný čas, to je naša povinnosť, ale všetko to by nás eh, malo viesť práve k tomu, aby sme ešte viacej bojovali proti klimatickým zmenám. Závery G7 posilniť eh, medzinárodné záväzky je pozitívny krok, rovnako ako, že EÚ rozhodne kritizovala rozhodnutie amerického prezidenta. Rovnako ako komisia si myslím, že Európa je na správnej strane určite, ale nedostatočne. Minulú stredu som to povedala aj na pléne mm, to posolstvo e, Trumpa nebude mať vplyv e, len e, na boj proti klimatickým zmenám. A tu Európa musí tiež uvažovať, povedať mea culpa a snažiť sa zmeniť to, čo môže ešte zmeniť. Ja ako spravodajca, odkedy som bol menovaný, neustále som poukazoval na to, že táto smernica musí byť ambicioznejšia Návrh komisie je vzdialený od cieľov Paríža na dosiahnutie nulových emisí, nulové, nulovej hospodárstvo v roku 2050, rovnako ako obmedziť e, oteplovanie o 2 e, stupne Celzia. Ak neaplikujeme politiky v zmysle Paríža, ani my nesplníme naše ciele. EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri týchto cieľoch. Boli sme príkladom pre všetkých a boli sme príkladom pri dekarbonizácii hospodárstva. Musíme teda rozhodne pokračovať a byť lídrom v energetickom prechode. Obnoviteľné technológie e, značne zlácnili, to treba využiť a je to príležitosť, aby sme mali lacnú energiu so ziskom, aby sme zvyšili našu konkurencieschopnosť musíme ísť ďalej než tých 27 Ten by sme dosiahli bez toho, že by sme čokoľvek urobili. Navrhujem, aby sme kvótu obnoviteľných zdrojov dali na 35 Je to, obnov, je to ambiciozný cieľ, ale dosiahnutelný. Rovnako navrhujem obnoviť záväzné ciele pre všetky členské štáty, pretože prináša právnu istotu a bola by to jasná odpoveď. Navyše by sa podporili inovácie a znížili náklady. Aby sme to dosiahli, potrebujeme kritéria podporných systémov obnoviteľných zdrojov. Aby sme prekonali dvojzmyselnosť, navrhujem kritéria pre členské štáty, aby organizovali verejné zakázky a aby oni rozhodovali o ich technologickej diverzifikácii, berúc do úvahy environmentálne, technologické či geografické podmienky. A to všetko, aby sme posilnili regulačnú istotu. Podpora obnoviteľných zdrojov nebola dostatočná, preto investori váhali. A to postihlo aj priemysel. Právnu istotu potrebujeme znovu získať, aby sme e, znížili a zmenšili náklady e, do obnoviteľných. Preto sme zrevidovali článok 6, aby sme odstranili nejasné formulácie. Spotrebiteľ musí zohrať ústrednú úlohu e, v energetickom prerode. Treba odstrániť administratívnu záťaž a energia, ktorá neprechádza sieťou, na ňu nesmiejú byť uvalené žiadne náklady a rovnako je potrebný spravodlivý regulačný rámec pre všetkých. E, pokiaľ ide o kúrenie a chladenie, to platí to isté doprava. A to je tretina e, finálnej spotreby energie a naďalej používa paliva derivované z ropy. Potrebujeme reguláciu, ktorá bude v línii s parížskými cieľmi ale na to potrebujeme ambicioznejšiu smernicu. Predseda Juncker vo svojom cestovnom pláne povedal, že musíme zvyšiť percento obnoviteľných zdrojov na našom kontinente. A ja si myslím a pevne dôverujem v potenciál ekologického rastu a chcem, aby energetická únia bola na prvom mieste vo svete v sektore obnoviteľných zdrojov ja si myslím skromne, že tieto návrhy to robia koherentne a že je to zrealizovateľné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega spravodajca. Ďalej ťaňoví spravodajcovia. Pán Šonkeli za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Blankovi Lopezovi za jeho správu a tiež by som chcel oceniť, že má na sebe veľmi peknú zelenú írskú kravatu, čo znázorňuje, že bude iste ochotný spolupracovať na tejto téme. Teším sa na spoluprácu s ním. A spolu s ostatnými tenimi spravodajcami si dovolím povedať, že veríme, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu Myslím, že ak vyšleme jasný signál jednotne, budeme mať silnejšiu pozíciu, ak budeme, než ak budeme nejednotní. E, povedal veľa e, vecí, s ktorými súhlasím. Budúcnosť obnoviteľných zdrojov e, energie je mimoriadne dôležitá v Únii. Je dôležité, aby sme poskytli dlhodobú viditeľnosť investorom, jedine takto dokážeme zmobilizovať investície do obnoviteľných zdrojov. Preto ustanovenia, ktoré ho spomína spravodajca o zakomponovaní e, aktérov, e, o špecifikáciách a taktiež o jasných kvalifikačných kritériách. Toto všetko sa oberá podľa mňa správnym smerom. Z môjho pohľadu je dôležité, aby sme dostali rovnováhu medzi tým, aby boli e, náklady čo najnižšie, aby boli dostupné ceny za energiu a ďalej, aby sme maximálne využili sprístupňovanie tejto energie. Preto chcem oceniť návrh komisie na otvorené a konkurenceschopné výberové konania, aj keď je jasné, že konkrétne eh, technologicky eh, špecifické systém bude potrebné v niektorých prípadoch. Uplatnenie nových technológií, obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje aj stabilitu sieti a podobne. Mali by sme na toto všetko eh, pamätať v texte. Ďalej, podporné e, systémy cezhraničnej účasti, čo sa spomína na Eurokomisie, toto tiež vítame. A myslím, že je to potrebné, ak naozaj seriózne chceme pristupovať k naplňaniu energetickej únie v praxi. Musíme byť však opatrní e, v našom prístupe. Pán Blanko López sa dobnieva, že by sme mali byť ambicioznejší, e, že by sme mali byť otvorenejší. Ja s ním v zásade súhlasím, ale nesmieme zabúdať, že ide o novinku, ktorú tu presadzujeme. Musíme preto podľa mňa postupovať um, opatrenie postupne a najskôr sa presvedčiť, ako to bude fungovať v praxi. Nechceme totiž vytvoriť situáciu, v ktorej projekty napokon skončia tam, kde sú najnižšie dania, najnižšie náklady na prácu a nie tam, kde je najvyšší technický pokrok. Nechceme, aby sa to koncentrovalo uh, iba do niektorých častí flexibilita. A, um, a bude kľúčová. aj Ďalší aspekt, ktorý chcem oceniť, je snaha spravodajcu zvýšiť istotu investorov. Toto je mimoriadne dôležité pre celý sektor obnoviteľných zdrojov energie a preto spravodajcu v tomto smere podporujem. Distribučná generácia energie je tiež ďalšia téma, kde musíme dosiahnuť rovnováhu. Chcem oceniť jednoznačné vyjadrenie komisie, aby sme podporili samozpotrebu najmä podporu modelu komunit je nevyhnutné, aby sme stiahli akékoľvek poplatky, ktoré nesúvisia so skutočnými nákladmi. Na tomto sa zhodneme aj so spravodajcom. E, avšak chcem upozorniť, že bude dôležité, aby text zaistil, že akýkoľvek e, užívateľ siete nesmie byť pozitívne diskriminovaný. Iba systém, ktorý bude spravodlivý, inkluzívny a nebude prenášať náklady niektorých užívateľov na iných. Iba takýto systém bude dlhodobo odrodelný. Toto všetko by sa malo preto zohľadniť v tejto smernici. Som si istý, že sa nám podarí dopracovať k vhodnej rovnováhe. Čo sa týka vykurovania a chladenia, o tomto ešte budem musieť pojednať, aj keď sektor vykurovania má obrovský potenciál dekarbonizovať efektívne, dosiahnuť úspory emisí ten záväzný dvojpercentný cieľ, tak ako bude spravodajca, podľa mňa je asi príliš ambiciózny. E, musí tam byť dostatočná flexibilita, aby členské štáty mohli plniť eh, tieto ciele obnoviteľných eh, zdrojov čo najvýhodnejšie. Možno to platí pre vykurovanie, ale predpisovať záväzne ciele možno by bolo priveľa ale môžeme e, o tom ešte podiskutovať a môže sa nám podariť dopracovať dohode. Čo sa týka ešte dopravy, myslím, že spravodajca predkladá veľmi zaujímavé návrhy, najmä tým, že zavádza multiplikátory pre elektrické vozidlá. Je to dôležité vzhľadom na rýchly pokrok technológie v tomto smere. Čo sa týka biopalív, tu vieme, že je to sporná téma. E, ten postupný odpad um, prvej generácie. E, ja v tomto smere nesúhlasím, že by sa to e, takto malo poňať. Podľa mňa bola chyba, že sa to priradilo výboru Envy. V každom prípade e, je dôležité zachovať aj jasné stimuly pre rozvinuté biopaliva, pretože budú zohrávať kľúčovú úlohu v dekarbonizácii sektora dopravy. A čo sa týka celkových cieľov, tých 27 Komisár Kanete dnes ráno sa vyjadril, že komisia chce revidovať túto skutočnú vzhľadom na aktuálny stav veci. Teda ešte predtým, než sa tomu vyjadríme a počkáme na túto revíziu. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my. Dnes je naozaj mimoriadná situácia. Máme eh, voľný eh, rečnícky čas, nemáme žiadne obmedzenia. ECR je ďalšia. Pán Tošenovský zastupuje skupinu ECR a nahrádza pána Henkela, nášho podpredsedu. Nech sa páči, máte slovo. E, ja bych chcel... Ďakujem. Ospravedlňujem kolegu Henkla. Má ešte žiaľ veľa ďalších povinností a nezvládal sem prísť a preto ma požiadal, aby som prečítal jeho text je toho názoru, že do roku 2030 je potrebné dosiahnuť celoeurópsky priemerný cieľ pre obnoviteľné zdroje najmenej 30 Uznesenie EP z roku 2014 je v súlade s týmto návrhom. Navyše pán Henkel v súlade s návrhom komisie nepredpokladá záväzné ciele pre členské štáty je potrebné zabezpečiť istotu a jasné politické signály z EÚ pre investorov. Konkurencie, schopnosť a úspech obnoviteľných zdrojov závisí na tržných prístupoch a na liberalizácii energetických trhov. A to komisia podporuje. Ak budeme na Clean Energy Package pozerať realisticky a ak vezmeme do úvahy aj ďalšie správy, Acer, neobmedzený obchod s elektrinou v celej EÚ, so silnejšou regionálnou koordináciou, európskym dohľadom na dosiahnutie liberalizovaného spoločného energetického trhu v dlhodobom horizonte. To prispeje významne k dosiahnutiu lepšej ceny pre všetkých spotrebiteľov EÚ. Pán Henkel verí, že v prechodnej fáze dekarbonizácie je nevyhnutné v doprave rátať s biopalivami. Mnoho členských štátov už zaviedlo ambiciozne ciele v prechodnej fáze, kedy budú biopaliva potrebné. Kritérium udržateľnosti musia byť robustné a musia prispievať k zastaveniu odlesňovania v tretich krajinách. To je pán Henkel ako tieňový spravodajca. Thank you much. Ďakujeme pekne, pán kolega. A za ALDE vystúpi opäť pani kolegyňa Mlinár, ktorá zastupuje pána Federleho, ktorý je koordinátorom politickej skupiny ALDE. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem. Kolega Federle žiaľ tu dnes nemôže byť prítomný, popoludne ospravedlňuje sa. Najskôr by sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho návrh správy. Považuje ho za dobrý základ pre ďalšie práce. Ehm, prechod k ekologickejšej, čistejšej energetike je dôležitý nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale tiež je to dôležité, aby Únia vytvárala nové inovatívne pracovné miesta a zároveň aby dokázala produkovať viac energie z interných eÚ zdrojov. Investície do energetickej výroby z interných zdrojov EÚ nám tiež poskytnú lepšiu bezpečnosť dodávok energie tomto smere smernica o obnoviteľnej energie je dôležitá nielen do hľadiska stanovovania ambicióznych cieľov, ale tiež je e, regulačným základom pre priemysel a investície, ktoré tak naliebo potrebujeme na to, aby sme splnili naše ciele a tiež zaistili e, splnenie aj Parížskej dohody. Celkové navýšenie cieľov e, komisie kde podľa nás možné. V posledných rokoch došlo k významnému pokroku e, technológie, taktiež zniženiu nákladov. Ehm, v otázkach energie a klímy Európska únia môže byť globálnym lídrom, mala by túto príležitosť využiť v prechode k zelenej nízkohľukovej ekonomike. Táto smernica je jedným z významných nástrojov, ktoré môžeme využiť, aby sme zaujímali tieto iniciatívy globálne. Pokúsime sa vytvoriť správny rámec pre stimuly, aby sme ehm, prilákali viac investícií, aby sme tiež vytvorili dostatočné e, istoty pre e, investorov. Pre nás je dôležité, aby sa táto smernica nevnímala ako prekážka inováciám, rozvoju nových technológií pre obnoviteľné zdroje energie. Preto musíme využiť túto príležitosť, aby sme sa pokúsili stanoviť e, správne predpoklady pre ďalší rozvoj, aby v ďalšej revízii sme nemuseli opätovne prejednávať otázky na novo. Táto téma bude zložitá, bude si vyžadovať vysokú mieru koordinácie aj vzhľadom na mnohé prepojenie s ostatnými energetickými témami, ale tiež vzhľadom na rozdelené kompetencie medzi našim výborom a výborom ENVY. Najmä keď sa bude hovoriť o ambícii obnoviteľných e, zdrojov energie, musíme zohľadniť aj e, aspekty, ktoré bude mať pod patronátom výbor ENVY, dajme tomu, ako využijeme naše interné zdroje a ako stanovíme pravidlá pretože to bude mať priamy dopad na reálnosť dosiahnutia našich e, cieľov. Bude to dôležité zohľadiť našej práce. Nebude to jednoduché. Ešte máme pred sebou naozaj veľa práce. Ja sa však chystám k tomu stavať veľmi konštruktívne v rokovaniach, aby sme dokázali e, dosiahnuť e, vytvorenie vhodného regulačného rámca pre investorov. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Kolega Turmec ze zelených, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Neskôr by som chcel zablahoželať eh, pánovi Blanko Lópezovi. Myslím si, že odviedol obrovský kus práce. Myslím, že je to veľmi dobrý základ pre naše ďalšie diskusie. Chcem sa tiež poďakovať aj eh, za vyjadrenia kolegov. Veľmi sa mi páčil prístup kolegu Kellyho, že sa to týka predovšetkým eh, dôvery aj sa tých investorov. Ešte sa k tomu vyjadrím. Čo sa týka cieľov, Prvá podstatná vec je, e, že si musíme uvedomiť, že sa náklady významne znížili aj solárnej energie, e, onshore veternej, offshore veternej energie. Ja sa teraz e, práve vraciam zo stretnutia, kde Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie prezentovala svoju víziu pre potenciál rozvoja obnoviteľných energií v Európe a tí hovoria o minimálne 33%, ktoré budú nákladovo efektívne a oni teda dokonca ešte notujú e, hodnoty, ktoré predkladá komisia včera. E, kolega Blanko López hostoval raňajky, kde boli aj ďalší experti z Európy, ktorí dokonca prišli ešte s vyššími číslami, teda pravdepodobne v priebehu leta získame jasnejšiu predstavu o jednotlivých štúdiách a potom v septembri budeme môcť absolvovať e, informovanejšiu diskusiu o tom, ako tieto ciele stanoviť. Istoty a stabilita pre investorov je dôležitá, pretože obnoviteľné zdroje, e, to je v podstate investícia vopred, e, vklad kapitálu a na to je potrebná dostatočná istota pre investorov, teda žiadne interaktívne zmeny. To je úplná katastrofa pre všetkých investorov a tiež sa musia stiahnuť aj akákoľvek ďalšie rizika zrie. Preto články 4 a 5, kde sú obsenuté pravidlá, bude potrebné nastaviť čo najsprávnejšie, eh, dajme tomu, technicky špecifické eh, výberové konanie, eh, teda ak sa zlepší situácia na trhu, ak bude cena CO2 priaznivejšia, potom cena na trhu celkovo bude vyššia a tým pádom tam bude to pohyblivá marža sa môcť prispôsobiť, e, ak sa dajme tomu v priebehu 5 rokov opäť cena inak vyvinie z dôvodu externality, tak sa e, potom tá marža zníži. Tak, aby vlády nešli do žiadneho rizika, keď v podstate stanovia príliš vysoké e, náklady už vopred a potom investori z pohľadu 15, 20, 25 rokov tiež uvítajú takúto možnosť. A ďalší aspekt teda ďalšie riziko súvisí so sieťou. Myslím, že tu musíme pohovoriť e, o e, prístupe, o prioritnom prístupe do siete, tiež cezhraničné aspekty musíme zohľadniť. Ja to plne chápem, ak sa nemýlim, Írsko má obrovské zdroje veternej energie, ale ak by sa to malo integrovať do trhu, bude si to vyžadovať e, systém konkrétny pre Írsko, pre Španielsko, pre Francúzsko je to tiež podobné. Aj Rumunsko má vynikajúce zdroje veternej energie, ale to sa bude tiež musieť e, môcť lepšie integrovať do celoeurópskej siete. Ďalej, čo sa týka dopravy a možno tiež vykurovania a chladenia, Myslím, že naše obnoviteľné zdroje energie by mali byť o mnoho viac využité v sektore dopravy a vykurovania a chladenia. Musíme nájsť vhodnú rovnováhu, tak aby sme využili aj biomasu. Biomasa však konkuruje e, potravinám a krmivám, tiež chemikáliám. E, sú tam obmedzenia súvisiace s biodiverzitou, teda e, biomasa sa dokáže využiť len v obmedzenom množstve a musíme ju využiť preto čo najefektívnejšie, teda Napríklad v otázke biopalív si myslím, že nemáme alternatívu veľmi rýchlo pre lietadla. Ja by som mnoho radšej sa zameral na biopalíva v lietadlách, než by sme ich hádzali, dajme tomu, um, súkromným užitkovým vozidlám. Teda nejaké povinné kvóty ak budú iba v obmedzenom množstve, tak nám to umožní mať väčšiu flexibilitu v presúvaní jednotlivých druhov obnoviteľov zdrojov energie e, v sektore dopravy. A to isté platí aj pre vykurovanie, ochladzovanie, e, e, dajme tomu geotermálna energia, tá sa dá častočne ukladať, ale tiež veľmi efektívne teplné pumpy, ktoré tiež dokážu byť prínosné. A ešte posledná vec, financovanie Myslím, že to je otázka najmä pre eh, našich eh, stredo- a východoeurópskych kolegov. Máme vysoké kapitálové náklady v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, v porovnaní s Nemeckom a Francúzskom. Teda tie isté solárne panely, tie isté veterné turbíny stoja viac v týchto krajinách iba preto, že kapitálové trhy ich vnímajú ako rizikovejšie. Myslím, že v Európe budeme potrebovať niečo, tak podobne ako e, vytvorila e, Svetová banka pre Maroko, aby sa znižilo riziko. Ja to navrhujem konkrétne ako projekt pre e, obnoviteľné zdroje z podporu aby sme, dajme tomu, sprístupnili prostriedky z európskych fondov pre juho- a stredoeurópske krajiny, aby získali kapitálové financovanie týchto zdrojov, aby sme ich neznevýhodňovali tak aby, dajme tomu, aj e, družstvené subjekty mali prístup e, k lacnému kapitálu takouto formou. Veľmi rád e, to s kolegami prejednám aj podrobnejšie v prípade záujmu. Ďakujem, Klod. 6 minút, to zdôrazňujem, pretože by som rád zdôraznil, ak máte šťastie. A ďalší rečník je kolega Zanonato. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že súhlasím s tým všeobecným nastavením, ktoré navrhoval spravdať sa tiež mu ďakujem za e, výborne vykonanú prácu. Je to úplný text a je tiež dostatočne ambiciozný podľa mňa. Keď to porovnáme s veľmi skromnými ambíciami na začiatku, veľmi by som spomenul len e, tri veci stručne a potom uvediem pár podrobností. Najprv, čo sa týka toho cieľa 35%. S tým plne súhlasím, ako to navrhuje spravodajca. Mali by sme si zabezpečiť vedúcu úlohu, úlohu EÚ vo svete. Vieme, že čo sa teraz deje, súvisí obzvlášť s novým prezidentom USA a to vytvára veľké obavy. Donevám sa, rovnako ako povedal pán Blanko, že ten cieľ, 30-percentný cieľ obnoviteľných zdrojov by mal byť bod, do ktorého dospejeme. Tam si myslím, že by sme mali mať predstavu o tom, ako sa budú vyvíjať vyjednávania, aby sme to chápali tak, že to je bod, ku ktorému chceme dospieť a nie východisko. Pokiaľ chceme na konci komplikovaných vyjednávaní mať e, ako minimálny cieľ tých 35 obnoviteľných zdrojov energie, možno by sme v prvej fáze to mali aj navýšiť, aby sme k tomu dospeli. Druhá vec sa týka trochu všetkých. všetkých správ, ktoré spolu súvisia, keď riešia nejaký problém. Často nezohľadňujú súvisiace aspekty, ktoré sú tiež súčasťou celého balíčka. Teda je tu problém začlenenia obnoviteľných zdrojov energie na trhy. V rámci toho máme problém stanovenia priorit prístupu. To sa týka iného legislatívneho návrhu, ale to s tým súvisí. Ďalej, rizika. Nie je možné, riešiť otázku obnoviteľných zdrojov energie bez toho, aby sme si stanovili priority. To, na to by sme mali pamätať, pretože je jasné, že pokiaľ ide o nekontinuálne zdroje energie, prioritný prístup je zásadná vec. A pokiaľ chceme dosiahnuť stanovený cieľ, mali by sme to tak uznať a zamerať sa na to. Ďakujem. Máme červené hviezdy na stole, pretože máte to šťastie, že e, máte neobmedzený čas. Kolega Kohliček, mene GUE. Ďakujem, pán predseda. Mám jednu zásadnú poznámku k optimizmu, hlavne kolega, kolegu Kloda, ktorý občas zabúda na realitu. Existujú obnoviteľné zdroje, ktoré nám neničia sieť, ktoré udržiavajú frekvenciu 50 Hz a napätie, ako sú pripojené k sieti. To je voda, to je využitie geotermálnej energie, to je využitie teplných čerpadiel a to sú väčšie solárne projekty, ako napríklad v južnom Španielsku, kde sa používa karnatov cyklus. Teda solárna energia sa sústreduje zrkadlami na kotov a ten vyrába paru a nastupuje klasický karnatov cyklus. Odporúčam sa na to prísť pozrieť, je to veľmi zaujímavé na jeho Španielska, je dostatok slnečného svitu na to. A v južných štátoch EU by to šlo aplikovať kdekoľvek. Potom sú projekty, ktoré nám e, likvidujú stabilitu siete, keď sa ich nasadí príliš veľa na jednom mieste. To sú zvyčajne e, veterné elektrárne aj solárne panely. A to hovorím vedomím toho, že sám prevádzkujem v malom solárne panely. Je teda treba aj pri podpore využitia energie z obnoviteľných zdrojov poukázať na tieto veci. Je treba, aby sa to nesústredovalo v istých častiach siete, pretože napríklad v Nemecku, a odporúčam kolegom, aby sa na to spýtali tých ľudí, ktorí sa starajú o sieť v Nemecku, naozaj to v niektorých momentoch hrozí rozpadom siete. Práve to, že sa nedrží frekvencia a posun medzi napätím a prúdom, teda účinník, sa výrazne zhoršuje. Myslím, že kolega Claude miesto pokašľávania by si malo tom niečo prečítať. A ešte jedna vec, máme tu ešte solárne vákové kolektory. To je veľmi dôležitý zdroj teplnej energie pre vykrovanie a predhrievanie teplej užitkovej vody, o čom sa zatiaľ moc ne zmienujeme a v niektorých štátoch sa podporujú aj veľké projekty, ktoré využívajú odpadové teplo práve s podobnými zariadeniami. Veľmi zaujímavo predpokladajú, že sa využijú. Takže ja odporúčam, aby tá správa bola dostatočne obsiahla, čo sa týka použitia rôznych zdrojov a pritom nezabudala na to nebezpečie pre siete, pretože bez fungujúcej siete aj e, najlepšie zariadenie je stratené. I understand. Rozumiem. Niekto ďalší e, sa hlási o slovo? Klod? Tomáš, ešte raz? 6 minút nesačilo? Mám 30 sekúnd. Poslem vám najnovšiu štatistiku z Nemecka, ktorá ukazuje, že napriek tomu, že narastá e, slnečná aj veterná elektrina, tak nemecká sieť e, sa zlepšila čo do bezpečnosti a ja vám to teda pošlem budúci týždeň. Budúci týždeň bude konferencia v Bruseli z mm, kraja v Nemecku, ktoré má najvyššiu podiel veternej energie a bude tam aj prevádzkovateľ prenosovej sústavy. A, a uvidíte, že to je o inováciách a IKT, vďaka čomu to dokážeme zvládnuť. Commission. Ďakujem pekne. V mene Európskej komisie pani Mechild Versdorfer. Mechild Versdorfer z DG Energy, riaditeľka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pán Blanko za um, veľmi dobrú správu, ale aj za výbornú spoluprácu, ktorú sme mali medzi komisiou a spravodajcom a jeho tímom. Všetci sa domňame, že obnoviteľné zdroje by mali byť e, svetovým vodcom a, a mali by byť e, zelené a podporované a, a náš cieľ e, a naša rekodifikácia smernice sa oberá správnym smerom a určite, ako spomínali ostatní, chceme vytvoriť rámec, e, ktorý e, dá viac bezpečnosti pre investorov. Potrebujeme veľa investícií do obnoviteľných zdrojov a chceli by sme určiť e, ten rámec správne. Napríklad teraz e, v e, tej rekodifikácii, aby sme zastavili akékoľvek retroaktívne opatrenia, ktoré sme zaznamenali v členských štátoch. Toto je jasný signál pre trh a toto je tiež úplne v súlade s Parískou dohodou. Takže sa domnievame, že táto správa je dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. E, chcem sa vrátiť k niektorým z tých bodov, ktoré tu odzneli. V prvom rade k cieľu. Považujeme cieľ najmenej 27 ako záväzný v EÚ. Dobrý prístup, ja, ako dobrý prístup je to minimálny cieľ a chcem zvrazniť, že čím vyššie, tým lepšie. Ale v našej analýze sa držíme aspoň tých 27, čo je záväzné pre EÚ, s istými opatreniami, ktoré tiež budú spojené s ďalšími návrhmi eh, balíku čistej energie a hlavne s riedením, kde uvádzame ustanovenia, ak tam budú nejaké medzery, hlavne pre obnoviteľné zdroje. Ale ten cieľ obsahuje viac ako len ciele. Je tam veľa ďalších prvkov pre vytvorenie investičného prostredia. Hovoríme o nákladoch efektívnych eh, obnoviteľných zdrojoch. Eh, náklady na obnoviteľné zdroje klesajú, hlavne pre eh, slnečnú a veternú energiu. Vidíme taký vývoj, ktorý som e, priemysel neočakával pred 6, mesiacmi, takže je tu dobrý vývoj a chceme tiež e, e, podporovať viac spotrebiteľov a ďalšie zložky v našom návrhu. Čo sa týka rozšírenia, v tejto kodifikácii hovoríme nielen o elektrické energie, ale chceme tiež podporovať obnoviteľné zdroje v kúrení a v chladení a tiež v doprave a navrhujeme 1% e, obnoviteľných zdrojov e, v chladení a vykurovaní a sa navrhuje 2%. Myslíme si, že to je možno príliš vysoké, ale prinajmenšom sa to uberá správnym smerom, aby sme podporovali viac obnoviteľných zdrojov aj e, v vykurovaní a chladení. V doprave stále máme cieľ, no domnievam sa, že ten cieľ možno nezabezpečuje správne výsledky, takže preto nenavrhujeme ten cieľ teraz e, v tom období po roku 2020. predkladajúci cieľ možno mm, bol malo rozlišený a tiež e, nakoniec navrhuje biopaliva z plodin, čo nechceme za každých okolností podporovať. A k nákladom na technológiu naše východisko bolo pred dva rokmi, keď sme začali s referenčným scenárom, politi- scenárom pre politiky a ako povedal komisár v štruktúrnom dialogu, už sme začali eh, hľadať eh, náklady na rozvoj a uvažovať o rôznych faktoroch a modelovať rôzne scenáre pre tie rôzne úrovne 30%, 33% a aký to bude mať vplyv, či tam bude dopad a tiež e, musíme skúmať e, tieto dopady na iné sektory. Na tej stránke, ktorú sme Claude o financovaní, toto je určite dôležitý aspekt a už istú prácu vykonal fond EFSI a Junckerov fond a ďalšie. Pracujeme so strukturálnymi fondami a analizujeme, čo sa deje aj v stredovýchodoeurópskych štátoch, kde sa e, veľa investícií udialo v energetické efektivnosti aj v obnoviteľných troch a všetko, čo dokážeme urobiť e, e, pri zlepšovaní tých projektov, skúmame a toto sú dobré myšlienky a my veľmi pomôžeme k tomu, aby sa to udialo, aby sa to zrealizovalo. Vieme, že je prísna deľba práce, ktorú rozhodli predsedovia v parlamente e, o tom, že e, má sa zameriavať podrobnejšie o obnoviteľných zdrojach o bioenergie a kritériách udržateľnosti, ale my ako komisia tiež vítame e, vstupy z výboru v týchto témach, ako aj výbor Envy ich privítal v iných aspektoch, takže radi počujeme túto vec. A v neposlednom rade chcem sa poďakovať spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom a veľmi radi budeme pokračovať v práci a akékoľvek otázky, keď budete mať na nás, e, radi o nich budeme diskutovať a ďakujem pán Blanko. Tá. Ďakujem e, pani. E, pán spravodajca, ste tiež spokojný? Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým. Kolegovi Kelimu by som rád povedal, že írska farba mojej kravaty je, že ho budem presviečať až do konca, aby nás podporil, tak ako to preukázala aj vo svojom vystúpení v tých cieľoch, ktoré vlastne zdieľame všetci, a to je dekarbonizácia nášho hospodárstva, ale máme nejaké pochybnosti v tom, ako a kedy to urobiť. Ale stojí pred nami veľká zodpovednosť. V historickom momente môžeme prispieť tomu, aby sme urobili napísali dejiny aj v Európskom parlamente, aby sme si, a zároveň si uvedomujúc, čo sa deje okolo nás, ako povedal kolega Sorino, v týchto dňoch vysokých teplôt v Bruseli to sú jedny z najvyšších v histórii, podobne ako v Portugalsku došlo k požiarom. To všetko ukazuje, že niečo sa zmenilo a nemôžeme sa len tak pozerať bokom a tváriť sa, že sa nič nedieje a ostať so zloženými rukami. A neurobi ďalší krok vpred práve v tomto návrhu eh, a v tých návrhoch, ktoré boli dohodnuté v Paríži a rovnako ako dopadové štúdie ešte pred Parížom, sú tri prvky, ktoré sa navzájom doplňajú a nemôžeme sa na ne pozerať izolovane. Väčšie ambície, mnohé štúdie pán Turmes eh, nespomínam tú štádiu ENI, ale tých 35 e, to hovorí jedna štúdia, to je minimum penetrácie obnoviteľných zdrojov do budúcej dekády. To je štúdia Kofisu, ale typujem, že aj tá vaša štúdia pôjde rovnakým smerom. Takže toto je minimálne percento. Záväzné ciele na krajinu. Ja viem, že mnohé členské štáty sú proti, ale Súčasná smernica ukázala, že práve ak môžeme hovoriť o veľkom pôsobení obnoviteľných zdrojov a o znížení nákladov, tak je to práve preto, že súčasná smernica a ciele boli záväzné pre členské štáty. Niečo, čo dobre zafungovalo. Prečo by sme mali urobiť krok vzad, e, myslieť len to naše a nemyslieť globálne? ktoré spolu s právnou istotou to dá istotu investorom, aby sa pritiahli investície, aby sa inovovalo ešte viacej, aby sa znižovali náklady a generovalo niečo, čo je dôležité, aby sme vytvárali aj nové pracovné miesta a navyše kvalitné. To sú všetko tri prvky, ktoré sa navzájom doplňajú a potom sektorové ciele. Každý mal byť ambicioznejší pri dekarbonizácii dopravy, chladenia alebo kúrenia. No uvidíme, ako to dosiahneme. Ako sa dohodneme, ale musíme sa zhodnúť na tom, že to musíme urobiť rovnako, ako musíme jasnejšie a bezpečnejšie definovať podporné systémy a musíme aj podporovať autogeneráciu ako právo občanov. Je to rozhodujúce, ak chceme dosiahnuť dekarbonizáciu. A keď myslím na Iberský poloostrov, na Írsko či iné regióny v Európe, musíme vyriešiť problém prepojení, aby sme mali naozaj Európsku energetickú úniu obnoviteľných zdrojov. To sú všetko témy, o ktorých musíme hovoriť. A v momente, kedy sa píše história, tak to musíme urobiť všetci, aby sme všetci zdieľali a dosiahli ciele, ktoré nám umožňa v takomto historickom momente jasným, jediným hlasom prehovoriť v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem za vašu prácu a ja dúfam v toho ducha kooperatívnosti a spolupráce. A ešte by som aj poďakoval sekretariatu parlamentu, spolupracovníkom, členom socialistickej skupiny len tak dosiahneme cieľ, tak ako si ho stanovujeme, keď spolupracujeme aj s komisiou a ja dúfam, a dúfam, že sa nám takáto spolupráca podarí aj s radou. Oh, thank you. Ďakujem kolega. Každý je spokojný, čo je výborné. A lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 29. júna 2017, tak to znamená o jeden týždeň máme týždeň na to, aby sme predkladali pozmeňujúce návrhy a Vážení priatelia, ďalšia schôdza ITRE je 10. a 11. júla v troch častiach 10. Eh, 11. júla. Ďakujem pekne za vašu činnosť, eh, všetko dobré a uvidíme sa budúci týždeň.